nejakému školiacemu programu. A tuto treba podporiť práve verejné e, služby a malé a stredné podniky. Ďakujem veľmi pekne, pán Mann. Predtým, než prejdeme k spontánnej rozprave, mám tu oznámenie, ktoré by som vám chcel prečítať. Ide tu o to, že patričné úrady v Írsku mi oznámili, že pán Bonziac di Rosa s platnosťou od 15. februára roku 2012 bude nahradený pani Emel Costello ja vítam našu novú kolegyňu medzi nami. Vítajte medzi nami. Je tu? Áno, srdečne vítajte. a chcel by som jej pripomenúť, že podľa článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku každý člen má plné právo zúčastňovať sa na rokovaniach Európskeho parlamentu, pokým jeho mandát nebude napadnutý alebo zrušený. Počíta sa s tým, že nový poslanec písomne e, prehlási, že nevykonáva iný úrad alebo inú prácu, ktorá by bola v protiklade s mandátom v Európskom parlamente. My vám želáme veľa úspechov vo vašej práci. A teraz prejdeme k spontánnej rozprave a ja som konfrontovaný s nasledujúcou situáciou.